Καλή σας μέρα και πάλι. Takže vitajte. Poprosím vás, aby ste e, sa utišili. No a teraz ma, je pre mňa veľkým potešením e, privítať pre e, európskeho ombudsmana pána Diamandurosa. Durosa a bude nám hovoriť o tom, čo e, e, čaká v roku 2013, plán činnosti. Veľmi ma teší, že je tu v našom kruhu. E, pani Auken, prosím, aby ste prerušili vašu osobnú diskusiu a venovali pozornosť dianiu. Toto rokovanie je na najvyššej úrovni a e, končí čoskoro mandát e, pána Diamantoporusa a Diamanturosa E, ďakujem pekne, e, e, pani predsedajúca, za to milé privítanie aj za veľmi pekné slova na moju adresu. Ja si veľmi ctím, že tento výbor a Európsky parlament ako taký ma prizval. Ak dovolíte, budem pokračovať v anglickom jazyku, pretože už som si na to zvykol. že chcem sa poďakovať za túto príležitosť vás osloviť a prezentovať výročnú správu e, z roku 2013. Budeme, hov, budeme prezentovať štatistické údaje a prehrad o tom, ako sme riešili stiažnosti podnety, e, ktoré e, sa ku mne dostali v roku 2012 od súkromných osôb a inštitúcií, organizácií, mimovládnych organizácií. Ja vám poskytnem taký prehľad prehľad a správa je k dispozícii pri e, vchode. No a e, vo všetkých úradných jazykoch bude e, moja správa k dispozícii v júli. 21. mája som formálne predložiť na moju správu vašemu predsedovi parlamentu, pánovi Šulcovi. Európsky ombudsman má veľmi špecifický mandát prešetrenie podnetov a sťažností týkajúci sa problémov alebo chýb, ktorým došlo eh, medzi iným aj v Európskom parlamente. No a treba si uvedomiť, že eh, že eh, moja práca má veľa špecifik. Ja mám venovať pozornosť celému spektru Eh, problémov, povedzme oneskorené platby eh, za dodané služby v rámci európskeho projektu, eh, takisto aj akékoľvek prešlapy v činnosti verejných činiteľov európskych inštitúcií, či dokonca aj také veci, ako je neodpovedanie na formálny list je eh, jednoducho snažím sa eh, vstupovať do eh, procesu problémov medzi sťažujúcim, sťažujúcim sa a Európskou inštitúciou, na ktorú sa vzťahuje táto sťažnosť. Ombudsman poskytuje svoje služby zdarma po zásahu ombudsmana eh, podarilo sa inštitúciám vyriešiť veci, nájsť riešenie. Do, často došlo k poskytnutí dokumentov, ktoré predtým neboli k dispozícii. My presadzujeme verejný záujem, venujeme sa dôležitým eh, otázkam, principiálnym otázkam, napríklad aj problematike potenciálneho stretu zájmov. Teraz by som prešiel k štatistickým údajom. V priebehu roku 2012 som obdržal eh, viac ako 2400 stiažností od občanov, firiem, mimovládiek, eh, asociácií, aby sme sa pozreli na geografické rozloženie týchto stiažností. Španielsko, Nemecko eh, sú na špičke rebríčka stiažností, potom Belgicko a Polsko. Ale vzhľadom na počet obyvateľov tak e, najvýraznejšie percento majú e, menšie členské štáty Luxembursko, Cyprus, Malta a Slovinsko. E, členovia tohto výboru nájdú oveľa viac detajlov v samotnej správe, ktorá je k dispozícii. Ako viete, systematicky sa usilujem e, riešiť každú sťažnosť, ktorú dostanem. Dokonca aj v tých prípadoch, keď tá sťažnosť sa nespadá do môjho mandátu. V januári 2009 ja som rozbehol interaktívnu príručku na mojej webovej stránke a je k dispozícii vo všetkých úradných e, jazykoch. A táto príročka má nasmerovať sťažovateľov, aby sa tá sťažnosť dostala na správne miesto. A takisto samozrejme sme previazaní na eh, ombudsmanov v členských štátoch a takisto aj snažíme eh, mať eh, väzbu na portály príslušné komisie alebo rady. Musíme si uvedomiť, že tento, táto interaktívna príručka je veľmi dôležitá pre našich občanov. Prostredníctvom tejto príručky e, už hneď na začiatku procesu e, sú nasmerovaní na ten relevantný orgán pre riešenie ich sťažností. V roku 2012 viac ako 19 tisíc osôb e, získalo správnu radu prostredníctvom tej interaktívnej príručky. Keby sme to zrátali, viac ako 22 tisíc občanov Eh, získalo priamo pomoc od ombudsmana. Eh, počet šetrení otvorených v 2012 je 465, to predstavuje nárast o 18 v porovnaní s predošlým rokom. No a eh, v roku 2011 tiež ten rast bol 18 čiže neustále narastá počet ľudí, e, občanov EÚ, ktorí sa obrácajú na ombudsmana z opodstatnených dôvodov. Tento trend potvrdzuje tá skutočnosť, že tá, ten počet stiažností e, e, mimo, z spadajú mimo mandátu, európskeho mandátu, e, bolo to čosi vyše tisíc a to je najmenší počet počas ostatných rokov a myslím, že je to vďaka interaktívnej príručky. 393 šetrení bolo uzavretých, 89, 89 prípadoch dotknutá inštitúcia vyriešila problém e, uspokojivým spôsobom. Vo väčšine e, ostatných prípadov to šetrenie nepotvrdilo pochybenie alebo potvrdilo, že nie je potrebné ďalšie e, šetrenie. V 56 prípadoch skutočne bolo potvrdené šetrením e, e, nesprávne konanie alebo pochybenie. V 47 prípadoch boli uzavreté prípade s kritickými odporúčaniami. V 30 prípadoch som urobil návrhy k zlepšeniu budúceho budúceho eh, konania týchto dotknutých inštitúcií. V máji minulého roku som predložil parlamentu mimoriadnu správu týkajúce sa neschopnosti komisie eh, riešiť eh, konflikt záujmov pri rozširovaní letiska vo Viedni a potom aj absentujúce posúdenie dopadov na životné prístredie a potom a potom aj problémy v rámci verejného zaobstarávania, ktoré s tým súvisí. O 18 o, o, čo sa týka e, vlastne tých, e, tých pochybení, za 17 rokov je 18 e, prípadov, kedy došlo k potvrdeniu prešlapov zo strany jednotlivých európskych inštitúcií obzvlášť v situácii, keď sa urobí návrh odporúčania. A skutočne len tá skutočnosť, že inštitúcie si uvedomujú, že mám tento nástroj mimoriadnej správy a táto skutočnosť vyvíja tlak na inštitúcie. Mimoriadne správy by nemali byť využívané e, príliš často, ale len skutočne v kľúčových situáciách, aby presvedčili Eh, inštitúcie európske, aby zmenili svoje konanie. Európsky parlament ako politický orgán požíva eh, suverenitu, eh, čo sa týka svojich aktivít a svojich postupov. A s potešením konštatujem, že ako spravodajkyňa pani Auken aj tento výbor jednomyselne podporili stanovisko ombudsmana v rámci vašej správy, ktoré sa týkali témy viedenského letiska. Veľa ctení poslanci poslankyne, v roku 2012 poprvýkrát sa nám podarilo získať konkrétnu odpoveď na otázku e, týka, e, ohľadom efektívnosti ombudsmana a ako napomáha pri zlepšení práce inštitúcií. V dvoch publikáciách zverejnených minulý rok e, to je štúdia zameraná na riešenie sťažností a potom správa o dodržiavaní predpisov v 82, prípadov, 82 prípadov európske inštitúcie pozitívne reagujú na podnetný ombudsmana. To je obdobie v roku 2011-2012 a týka sa to 120 odporúčaní, ktoré som urobil, týkajúce sa šetrení, ktoré boli uzavreté v roku 2011, keď sme distribuovali tieto výstupy európskych inštitúciám prezident Európskej rady, pán Van Rompuy, e, konštatoval, citujem, že práca ombudsmana je ďalším kľúčovým e, krokom, ktorá presvedčí verejnosť, že máme e, vnútorné kontrolné mechanizmy a záruky. Koniec citatu. Je veľmi dôležité, že takéto mechanizmy existujú a že sú uplatňované. Tento rok do výročnej správy som zahrnutil kapitolu, ktorá má názov e, e, vzorové prípady, kde som chcel prezentovať vzorové prípady, e, ktoré zviditeľňujú e, konanie ombudsmana a vzorové reakcie inštitúcií. Skutočne treba vniesť akúsi novú kultúru služieb v európskych inštitúciách. 10 e, takýchto vzorových prípadov je uvedených vo výročnej správe a nachádzajú sa v časti 1.5 mojej správy ochota inštitúcií spolupracovať s ombudsmanom v snahe dopracovať sa k uspokojivému riešeniu sťažností e, e, je e, dôkazom o odhodlanie týchto inštitúcií zlepšiť službu, ktorú poskytujú. Konštruktívny prístup sťažovateľov je tiež kľúčovým a chceme sa dopracovať k výsledkom, ktoré sú na prospech všetkých zúčastnených aby, aby sa zlepšil štandardy správania sa v inštitúcii, je skutočne nikdy neutichajúci proces. V roku 2012, aby sme, eh, aby sme napomohli eh, pracovníkom inštitúcií určitými etickými kódmi, my sme eh, publikovali súbor princípov smerodajných pre týchto pracovníkov. O čo ide? Je to 5 princípov. Poprvé, e, je to plná zaviazanosť únii občanom, po druhé čestnosť, tretie objektívnosť, štvrté e, úcta voči ostatným a piaty princíp je transparentnosť. Snažíme sa ťažiť z najosvedčenejších postupov členských štátoch a ťažíme z informácií, ktoré e, sme získali zo siete európskych ombudsmanov. Ja som vlastne e, vypracoval usmernenia týkajúce sa etické, e, etického správania sa. A sú to usmernenia, ktoré platia pre všetkých mojich pracovníkov. Keďže idem do dôchodku v oktobri tohto roku, ak dovolíte, ja by som vám odprezentoval také tie kľúčové e, situácie z desaťročnice mojej práce. Počas e, ostatného desaťročia e, kancelária ombudsmana sa vysporiadala s viac ako 30, tisícami stiažností, viac ako 3500 vyšetrovaní zamerovaných na e, e, pochybenie v konaní európskych inštitúcií. Počas toho desaťročia e, naša kancelácia sa stala viac transparentnou, viac mm, orientovanou na občanov. A my si myslíme, že sme pokročili pokročili a prispeli e, sme k zlepšeniu profilu e, e, práce verejných činiteľov a e, zamestnancov európskych inštitúcií. Skréme propagovať kultúru poskytovania služieb našim občanov. Počas ostatných desiatich rokov ombudsman sa podielal viacerými spôsobmi na procese rozhodovania na európskej úrovni a takisto bola posilnená spolupráca v rámci ombudsmanskej siete európskych ombudsmanov. Kancelária ombudsmana sa podiela aj na procese rozširovania EÚ. E, takisto sme poskytli e, poradenstvo pri zriadovaní inštitúcie ombudsmana v Turecku. E, takisto sme podpísali memorandum o, porozumení s Európskym spolnomocnencom pre ochranu dát a takisto aj s, s E, Svetovou bankou a okrem toho sme poskytli celý rad odporúčaní v mnohých oblastiach. Teraz by som raz zdôraznil tri oblasti, kde ombudsman dosiahol hmatateľné výsledky pri zlepšovaní administratívy v EÚ. Takže je to transparentnosť, práva občanov a etické štandardy. Transparentnosť a sťažnosti s tým súvisiace boli vždy na špičke rebríčka, avšak od eh, toho najväčšieho roka 2008, keď 36% šťažnosti sa týkalo eh, transparentnosti a 25% v roku 2012 to kleslo. To je jasný signál o tom, že európske inštitúcie eh, sa snažia a urobili veľa pre transparentnosť. Uvediem jeden príklad. Viaceré odporúčania ombudsmana agentúru pliečiva v Londýne prinútili prehodnotiť E, svoju politiku o prístupe k e, lekárskym údajom a e, viac transparentnosti v oblasti verejného zdravia je pre európskych občanov skutočne dôležitých. Odkedy do platnosti v roku 2009 vstúpila Lisabonská zmluva a charta ľudských práv je právne záväzná, ale tak ombudsman dostával čoraz viac sťažností v oblasti práv občanov. Týkali sa napríklad Európskej iniciatívy pre občanov, e, povinnosti e, pravidelne uskutočňovať dialog s občianskou spoločnosťou, inými slovami zvýšiť participáciu občanov, vrátane verejných konzultácií. Na základe sťažnosti som vyzval komisiu, aby zverejňovala e, svoje verejné konzultácie vo všetkých jazykoch EÚ, pretože sú kľúčom k participácii občanov v EÚ. Bohužiaľ, komisia doteraz neodporúča, alebo teda nedodržiava toto odporúčanie. A v ostatných rokoch som dostával čoraz viac sťažností súvisiacich s etikou, medzi inými to súvislo, súviselo s konfliktom eh, záujmov, etickými výbormi a tak ďalej. No a ja som vyzval orgán pre potravinovú bezpečnosť, aby posilnila, aby posilnila svoje štandardy. No a v iných prípadoch som hovoril, že skupina Maria Draghiho by nemala narušiť závislosti centrálnej banky a ďalej som sa nedávno zaoberal dvoma prípadmi, alebo teraz prebiehajú dva prípady etických problémov na komisii. Ja som a počas výkonu mojej funkcie podporoval dodržiavanie najvyšších morálnych štandardov, napríklad pre personál EÚ, čo som hovoril, a dostal som veľmi pozitívne reakcie z inštitúcie, e- inštitúcií EÚ za ostatných 10 rokov. A faktické a právne otázky, ktoré som dostával, sú čoraz komplexnejšie. No a súčasne a počet sťažností sa zvýšil z, z približne 2000 pred 10 rokmi na 400 tisíc Čiže naša práca, a objem našej práce sa zvýšil tak do kvality, ako aj do kvantity. Nož občania z nových členských krajín EÚ alebo po vstupe nových členských krajín a teraz riešime sťažnosti v 23, čo skoro 24 jazykoch a s radosťou môžem povedať, že aj naše aj naše zdroje, ľudské zdroje, e, narástli. No a tento nárast e, bol spojený s dlhodobým procesom reštrukturalizácie e, nášho úradu. A som rád, že už sme skoro skompletizovali poslednú fázu tohto procesu a že budeme môcť naplno pomáhať občanom. Len málo z týchto dosiahnutých cieľov by sa dalo dosiahnuť bez personálu nášho úradu je tá odhodlanosť a dôslednosť sú hnacou silou pri pomoci občanom. No a tieto slova som zvážil, pretože v septembri 2012 Európska nadácia pre e, management kvality Európskemu ombudsmanovi dala cenu za e, odhodlanosť pre excelenciu, excelentnosť No a, a tá vďaka patrí hlavne mojim kolegom. ale len málo z týchto cieľov by sa dali, dalo dosiahnuť bez prechádzajúcej spolupráce s európskymi inštitúciami. Ak sa objavili problémy, tak vždy som narazil na kvalitnú spoluprácu a kolegov z úctovačej komisie ktorej sa týka dve tretiny sťažnosti. Chcel by som jej poďakovať za podporu, za podporu mojej práce a to hlavne komisárovi pre administratívu a medzi inštitucionálne vzťahy. Dobre je tiež povedať, niečo k agentúram EÚ, ktorých management alebo veľká väčšina a v plnej miere spolupracovala pri podpore princípu, princípu službe občanom. Na neposlednom rade tiež by sa ťažko dosahovali cieľe bez podpory Európskeho parlamentu. Do všeobecnosti a špecificky bez vašej podpory a výboru pre petície. Parlament veľmi podporil ombudsmana a poskytnutím ľudských a rozpočtových zdrojov, tak aby som účinne mohol vykonávať svoju prácu zdrojmi podľa našej kooperačnej zmluvy a na dosahovanie pokrokov, pre dobrej administratíve a, a presadzovanie práv občanov. Toto boli dobré snahy, ktoré priniesli dobré výsledky a želám všetkým poslancom hlavne a predsedkyni výboru aj jej predchodcom, všetkým spravodajcom k mojim správam a vrátanie sekretariátu. Nož a ešte pár úvah o budúcnosti. Parlament je v súčasnosti v procese voľby môjho následníka. E, nuž, e, ktokoľvek to už bude, bude čeliť viacerým výzvam. Jedna z výzev je, sú úsporné opatrenia, e, ktorou, ktorú riešia občania, ktorým slúžime ako inštitúcie, o ktorých závisíme alebo ktoré kontrolujeme. A ďalšia výzva bude prispôsobiť sa technologickým zmenám, environmentálnym, finančným a hospodárskym problémom. Zvyšujú sa mu sa počtu, Eh, čoraz staršej populácie, migrácia. Toto všetko sú výzvy, ktoré eh, majú dopady na vzťahy medzi EÚ a občanmi. No a očakávania občanov od celej EÚ, ktoré im slúži, má dva centrálne parametre. Problémy, ktorým čelia a nástroje, ktoré majú k dispozícii, aby oznámili svoje požiadavky. Výzva pre Európskeho ombudsmana je tak reagovať na meniace sa potreby a požiadavky a tiež si uvedomovať tlaky a, a ťažkosti, ktorým čelia inštitúcie. Nož, je tu riziko straty kredibility a tiež neschopnosť reagovať a identifikovať zdroje, ktoré majú inštitúcie, môže narušiť vzťahy medzi ombudsmanom a inštitúciami. A takýto rozvoj bude v konečnom dôsledku tiež nepriaznivý pre občanov. No ako treba čeliť týmto výzvam? Nož rozumne, kreatívne, zapájaním sa do angažovaného dialogu s inštitúciami. No a z ombudsmana mám názor, že ombudsman by nemal byť vnímaný ako nástroj kultúry sťažovania, čo by narušil mentalitu v inštitúciách nie. Môj prístup bol taký, že chcem proaktívne podporovať kultúru o službám občanom a zasadzovanie sa za ich e, práva. E, podpora takéhoto prístupu si vyžaduje viac morálnu investíciu ako rozpočtovú a zo strany parlamentu ombudsmana. Vyžaduje si to od ombudsmana, aby bol proaktívny, a kreatívny a pri hľadaní spôsobov, ako on alebo ona môže prispieť k pozitívnym zmenám v inštitúciách. Takéto, takýmto spôsobom patrí systematický networking, angažovanosť s verejnosťou, presviečanie, hm, presviečanie všetkých e, zúčastnených strán. Predovšetkým však e, podpora takéhoto prístupu si od ombudsmana vyžaduje, vyžaduje intelektuálnu odhodlanosť administratívnej kapacity, prijímať stratégie zamerané na občana, ktoré budú dodržiavať najvyššie etické štandardy. Takéto atribúty vytvárajú nevyhnutné základy, na ktorých sa buduje morálny a politický kapitál, ktorý je dôležitý pre zodpovednosť a veľké očakávania voči ombudsmanovi, keďže taká inštitucionálna protiváha exekutívnej exekutívnej zložky a musí prispievať eh, k prehobovaniu právneho štátu a zlepšovaniu kvality demokracie v rámci EÚ. Na to, aby sa tieto ciele dali dosiahnuť, Európsky ombudsman bude musieť mať a verejne na to aj demonstrovať osobnú nezávis- nezávislosť, nestranníckosť a integritu. A tak eh, ako eh, to bolo prvýkrát, keď parlament rozhodoval ombudsmanami takmer pred 20 rokmi. Ja želám môjmu nasledovníku veľa šťastia, ďakujem vám za vašu spoluprácu a podporu za ostatných 10 rokov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Neviem, či teraz zatleskáme, ale teda áno. Eh, eh, áno, ďakujem. Pán Diamandurus. Ďakujeme za tú múdrosť, ktorú ste nám sprostredkovali. Úloha ombudsmana, tu ide o, o jej odozvu v európskej verejnosti. My si skutočne myslíme, že mm, váš následovník, ktorý bude zvolený, sa bude snažiť dosiahnuť vašu úroveň a dúfame samozrejme tiež, že ešte budete môcť pre nás nejakým spôsobom pracovať, či tu, alebo niekde inde v Európa, po anglicky. Pán Sala Frankos. Áno, ďakujem. E, ďakujeme vám za vašu prácu, pretože my všetci, aspoň dúfam, si vašu prácu vysoko vážime. Ja som sa tešila, že som si mohla vypočuť, že vaša transparentnosť je hĺbšie ukotvená, ako bola v minulosti, pretože to je pre nás dôležité. To je prvý taký záver z toho, čo som si vypočula. Potom mi dovolte ešte jednu, jeden komentár. My máme dočinenia s klinickými skúškami a toto je sústavný rozpor. A to, čo ste vy žiadali od agentúry pre liečivá, toto odráža našu legislatívu a dúfame, že sa to podarí aj presadiť a že pri hlasovaní povedia všetci, že ľudská, hm, ľudské zdravie je, musí stať nad komerčnými záujmami po schválení, po udelení patentov. Potom môž, sa môže hovoriť o, o obchodných, o komerčných záujmoch, ale napriek tomu musí byť ľudské zdravie vždy prioritné. Dobre, mám jednu otázku. Vy ste hovorili o rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. A až po rozhodnutí súdu. A toto boli tri veľké farmaceutické firmy. Určite viete, o čom hovorím. Teda, ako tieto potom reagujú na vaše požiadavky? Musím povedať, že keď my eh, o tom, keď sme my toto konzultovali s našou právnou službou, tak títo boli um, boli presvedčení o tom, že komerčné zájmy zvíťazia, ale e, v tom 10.014 to bolo jasné, vy ste sa vtedy vyjadrili, že nie je toto najlepšie, čo sme mohli dostať, ale napriek tomu e, ste to videl pozitívne, takže to, to ja si myslím, je to najlepšie, čo sme mohli mať. Ale Eh, vtedy, vtedy vlastne sa argumentovalo tak, že tie komerčné eh, záujmy mali byť prioritnejšie ako ľudské zdravie. Ja som bola správodajkyňou v tom prípade viedenského letiska. Životné prostredie. Životné prostredie je téma, ktorú máme veľmi často na programe rozhovorov a diskusí v petičnom výbore. Myslíte si, že v komisii by sme našli otvorené uši práve pre uh, tieto požiadavky, alebo pri najmenšom by, sme, by sa mohlo ísť na súd v členských štátoch? My vo výbore sme diskutovali o starej úprave Um, toto ešte stále nie je nejakým spôsobom správne ukotvené v DNA európskych inštitúcií. Ale dúfam predsa len, že v našom výbore áno. Dobre, a posledný bod, konflikt záujmov, keď eh, hovoríme o nezávislosti. Eh, myslíme si, že mm, ten konflikt záujmov je naformovaný veľmi vágne, rovnako ako aj nezávislosť pretože nezávislosť, toto podľa nás, podľa mňa je veľmi jasný pojem. Nezávislí sme vtedy, keď sa keď zo, strany, keď zo strany občanov nie je vôbec, žia, vôbec nejako spochybnené a nie je nejako spochybnená vaša príslušnosť. Vy ste hovorili aj v pri EFSE, agentúre pre, pre um, potraviny, o konflikte záujmov, ale keď e, si zoberieme EFSU a um, potraviny, to je jasný konflikt záujmov. No, podľa môjho názoru, mm, konflikt záujmov je objektívna definícia. Dobre, ďalší bod. Vždy sme chceli vypracovať nariadenie o dobrej administratíve. Vy ste hovorili aj tiež o službách. Um, toto by malo patriť takisto k dobrej kultúre EÚ. V zmluve e, sa nám to v rámci legislatívy slúbilo, že sa bude hovoriť o dobrej administratíve v inštitúciách EÚ. Ja viem, že to nie je vaša úloha, ale počuli ste niečo o tom? Robí sa na tom? Dostaneme ju? No to bola obrovská podpora, pretože e, vieme, že toto je fantastický e, nástroj na to, aby sme zabránili konfliktu záujmov, aby sme presadili princíp poskytovania služieb. A tým by sa to všetko vyjasnilo. Ďakujem. Hovorí ďalší rečník. Um, mal, vypočuli sme si tu um, objasne, objasnenia a taký súhrn úloh pána Diamandura. Uh, ja to považujem za vynikajúce. Takisto sme si vypočuli uh, vaš roč, vašu ročnú správu, my k tomu robíme správu. Uh, to je pre nás veľká česť. Potom tu máme rôzne aspekty a elementy, ktoré uh, sa týkajú postupov a procedúr, ktoré nastupujú. Dovolte mi povedať následovné. S ohľadom na ukončenie mandátu Európskeho ombudsmana mi dovolte povedať, že vaša, váš úradný čas, váš úrad zaznamenal množstvo úspechov a znamenal aj posilnenie dôvery občanov v európske inštitúcie. To to vlastne stiažuje v značnej miere prácu vašich následovníkov. Um, obávam sa, že okrem toho sa k tomu pridávajú ešte problémy e, z každodenného života v Európskej únii, ktoré budú takúto prácu ovplyvňovať um, v budúcich desiatich rokoch. Takže dúfam, že toto pôjde tým dobrým smerom, tým lepším smerom a nie tým zlým. Ale toto nám ukáže budúcnosť. Jedno je dôležité, keď sa hovorí, e, že v minulosti ste boli skutočne vynikajúcim ombudsmanom a pracovali ste pre občanov. Ja vám samozrejme chcem zaželať čo najviac e, pracovných úspechov do budúcnosti a nechcem vás nudiť ďalšími mojimi vývodmi, pán Huntis. Áno, ďakujem pani predsednička. Dovolte aj mne poďakovať pánovi Diamandurosovi za správu za rok 2012, ale aj celkovo za tú prácu, ktorú a za svoje dielo, ktoré nám tu nech, e, zanecháva. Je to veľmi dôležité pre Európsku úniu aj pre našu krajinu. Nakoľko som Eh, členom tohto výboru len 1,5 roka. Mi dovolte povedať následovné. Petičný výbor a inštitúcia inštitúcie Európskeho ombudsmana sú skutočne tie inštitúcie a právne osoby, ktoré európskym občanom stoja najbližšie, ktoré sú pre nich najprístupnejšie. A my si to jednoducho musíme premyslieť, koľko vôle musí a ochoty musí ombudsman každý deň preukázať, na, aby vyriešil problémy, ktoré sú mu každý deň prednášané. Toto samozrejme sa vzťahuje na nás. Tu ide aj o otázky zlej administratívy, porušovania európskeho práva. Tu skutočne, toto si skutočne vyžaduje silnú politickú vôľu. Uh, Pán ombudsman, ja sa vám chcem poďakovať za prácu, ktorú ste doteraz odviedli a takisto to, čo zanechávate a to, čo e, tie problémy, ktoré, s ktorými sa bude musieť vysporiadať váš e, následovník. Myslím si, že tá laťka je nastavená skutočne veľmi vysoko, ale Eh, myslím si, že váš následovník bude mať určité problémy aj na základe toho, o čom ste hovorili. To sú tie veľké výzvy klimatických zmien, úspornej politiky a tak ďalej. Ja si myslím, že európskom právnom rámci budeme musieť zažiť zásadné zmeny, pretože to, čo sme my vyhodnotili ako, ne, ako zlú administratívu, ako zlé aplikovanie práva v minulosti, toto všetko už je takmer eh, vydesané do kameňa, pretože európsky um, občan dnes už vie nakoniec, že sa môže obrátiť na vás alebo na vašich následovníkov alebo na nás a môže uh, dúfať v to, že dostane podporu pri svojej, uh, svojej záležitosti. Uh, dobre, ja samozrejme nechcem, som, som nechcel preskúmavať správu, ročnú správu v, vo všetkých jej detailoch, ale počet petícií klesol za posledné roky ja nemám teda čísla voči um, predchádzajúcim rokoch, ale vidíme, že je tu nejaká redukcia, je tu nejaké zníženie, ale keď je to Uh, sústavná tendencia, je to, je, to, je to skutočne tendencia, ktorá sa uh, preukazuje rok čo rok, že počet petícií uh, klesá, tak s tým sa musíme zaoberať. Toto nemá dočinenia nič s vašou prácou, vy ste e, sa vysporiadavali s rôznymi prieskumami. Toto nemám dočinenie nič s vami, ale pokiaľ tu boli, e, bol, e, bolo zníženie počtu petícií, tak si musíme pozrieť, akým smerom sa to uberá. Páni predsednička, toľko z mojej strany. Ďalší rečník, ďakujem. Ehm, pani Brezička, ďakujem pán ombudsman. No, vidíte, ombudsman a petičný výbor, my v podstate e, stojíme na tom istom fronte, my bezo- preberáme e, stiažnosti našich občanov a snažíme sa Európsku úniu trošku vylepšiť a naopak pre nás, pre mňa by bolo zle, keby sa nikto viac nestiažoval, pretože stiažovanie sa a je, je pre mňa istým výrazom angažmán. Keď chcem Európu vylepšiť, zlepšiť, tak to je veľmi pozitívne. Musím poukazovať na negatívne stránky, tak preto sú pre mňa sťažnosti e, v podstate inovatívnou súčasťou ďalšieho rozvoja a vývoja. Takže keď eh, by išlo podľa mňa, ja by som chcela, aby ste pôsobili ešte dlhšie. Je pre mňa eh, veľmi, je mi veľmi ľúto, že eh, ste sa vzdali tohto postu. Je to skutočná škoda. Vy ste a moji predrečníci tiež už o tom hovorili, že vy ste nasadili tú laťku skutočne veľmi vysoko a vaši následovníci budú mať čo robiť, aby dostali tejto úrovni teda, aj keď mi je ľúto, že odchádzate napríklad e, rýchle profesionálne spracovávanie e, sťažnosti, my sme sa práve nedávno e, z, nedávno sme hovorili o tom, aké vypočutia budeme organizovať práve pri výbore, výbere a voľbe vašich následníkov. A my chceme, aby sme jeden od druhého sa učili, aby sme sa napríklad aj pri výmene personálu eh, vedeli poučiť. Ehm, prvý stupeň samozrejme je, aby sme občana poslali tam, kam eh, potrebuje, kam patrí. Nie, že nie, že napíše nejakú sťažnosť, napíše list, zašla ho niekam a dostane nejakú odpoveď, ďakujeme, že ste nám napísali, ale obrátili ste sa na nesprávne miesto. Takže nie, nie, to je dôležité, aby občania vedeli, kam uh, patria, uh, ktoré orgány sú na čo príslušné, takže toto je mimoriadne dôležité. Potom uh, a možno aj naša predsednička výboru by sa tomu mohla venovať, e, či zajtra na zasadnutí koordinátorov alebo neskôr e, pri celom, e, pri zasadnutí celého výboru, že budeme hovoriť takisto o práci našich koordinátorov. Dobre, E, čo sa týka správy, vy ste boli trochu opatrní a neurobili sme e, osobitnú správu k letisku Viedeň. Nechceme to použiť nejako inflačne. Ja považujem za absolútny no špičku toho, čo sme tu e, urobili. My sme pracovali tiež na tej správe. My sme mali nielen dobrú, dobrú správnajkyňu, ale dobrých tieňových správnajcov a potom ako vieme poslanci, ktorí, ktorí pochádzajú z Rakúska, to vynikajúco, vynikajúco zmanéžovali. Takže mm, nie, nechcem to použiť inflačne, ale mohlo by to byť možno, že aj častejšie, pretože v tejto správe, eh, v tejto správe sme veľmi konkrétne preukázali našu prácu, vašu prácu a ukázali sme parlamentu, na čom pracujeme. Takže mm, myslím si, že celý tento výbor je aj nad rámec politických skupín eh, a vypracoval tú správu a dospel k vynikajúcemu výsledku. Takže ja som to nadpísal pojmom jednotnosť v rozmanitosti. To je trošku také komické vnímanie možno aj občanov, pretože na jednej strane, keď ste na mieste, keď ste v Európe, tak v Európe sa stiažujú a za, zamiešajú sa všade pomaly. A na druhej strane Brusel, ombudsman, prosím vás, pomôžte nám. Dokonca na v niektorých miestach sa si občania želajú viac bruselského vplyvu na veci, ktoré sa nevedia pohnúť dopredu. Máme množstvo petícií a práve opravnení, kde sa občania sťažujú, že naše sťažnosti a naše, na, naša komisia e, z časti už e, začne pracovať až vtedy, keď už e, to dieťa spadlo do studne. Takže keď keď už bolo vydané nejaké stavené povolanie, povolanie a u, už pomaly sa stavia, tak až vtedy začne byť komisia činná, no neviem. Takže my tu máme samozrejme konflikty záujmov, etnické ťažiska a tak ďalej, ale mali sme množstvo petícii aj k EFSE, kde ide presne o toto. Na jednej strane potrebujeme špecialistov v príslušnom orgáne, ktorí budú nezávislí, orgán bude nezávislý, tí špecialiste, to je jasné, e, nikto nemá, nie, nie je bez um, um, pra- pozadia, to znamená, každý sa niekde narodil, niekde pracoval, niekde sa vzdelával, vzdelával takže nie. Takže musíme si ozremiť, čo vlastne chceme. No a posledný bod, je, že e, občania absolútne právom žiadajú harmonizáciu a e, podľa môjho názoru oni e, príjmajú európsku otázku e, európskeho občianstva a keď ideme z jedného e, členského štátu EÚ do druhého, tak e, tu vidíme tie jednotlivé základné fakty. Keď, ale my, keď budeme spolupracovať, tak vieme presvedčiť našich občanov tiež o tom, že pokiaľ tu budú existovať nejaké rozdiely a diferencie medzi jednotlivými členskými štátmi a občania nám to nahlásia, tak budeme mať ďalšie ťažiská pre ďalšiu prácu a našu vzájomnú spoluprácu. No napriek tomu, že chcete ukončiť svoju prácu. Želám vám všetko najlepšie a dúfam, že sa nám v Európskej únii práve vďaka vašim schopnostiam a vedomostiam nestratíte zo zreteľa úplne. Ďakujem pekne. Ramon Cortés. Ďakujem za slovo. Budem veľmi stručný skutočne nechcem opakovať e, tie ďakovné slova a blahoželania, e, ktoré už odzneli u predrečníkov. Poviem len toľko, že mu prajem veľa úspechov do budúcnosti. Chcel by som však uviezť niekoľko otázok Mohli by ste na to zareagovať, vzhľadom na tie skúsenosti, ktoré máte z mnohoročnej praxe ombudsmana. Poprvé, nemyslíte si, že Španielsko a Nemecko sú tie E, uviedli ste, že Nemecko a Španielsko, e, e, tie, sú, to, tie dve štáty sú na špičke rebríčka počtu sťažností. V podstate to vychádza jedna sťažnosť denne. Teda tá otázka na vás. Prečo si myslíte, že tá kultúra podnetov sťažností je tak oveľa viditeľnejšia v niektorých štátoch v porovnaní s inými. Možno Španieli majú väčšiu dôveru v európske inštitúcie v porovnaní s tým, čo, e, maj, aké majú možnosti alebo inštitúcie doma. Takže uvítam e, váš, vaše vyjadrenie k tejto téme. Druhá otázka. Tá súvisí s tým, že vlastne opúšťate svoje kreslo, svoj post. Chceli by ste zanechať Eh, v tomto výbore pre petície a v Európskom parlamente nejaké odporúčania, odporúčania eh, týkajúce sa eh, možností zlepšenia, ktoré sa vzťahujú aj na prácu ombudsmana. Pán Martinez. Ďakujem pekne. Vítajte, pán eh, Diamanduros, ktorého považujem za svojho priateľa. Je mi potešením, že sa môžem tu vyjadriť. Začnem konštatovaním, že ja som asi eh, eh, ten člen tohto výboru, ktorú, ktorý už je najstarším členom e, tohto výboru. Po línie funkcií. A ja by som chcel konštatovať, že e, je za čo vás chváliť vo vašej práci ombudsmána, zanechávate za sebou trvalú pečať. A môžem povedať, že e, vždy e, bola práca s vami e, veľmi uspokojivá, priniesla nejaké výsledky. A pokročili sme v našom úsilí, spoločnom úsilí a ten dosiahnutý pokrok sa odvíja aj od dobrej práce na vašej strane. Zanechávate za sobou eh, veľmi eh, plodné dedictvo. Chcem vám zaželať veľa úspechov do budúcnosti a chcel by som záverom povedať toľko vašou prácou, vašim odhodlaním, vašim zanietením a vašou, vašou skromnosťou ktorej sa však e, e, snúbi razantnosť a skromnosť, to všetko e, prinieslo veľké, veľké výsledky v prospech nás všetkých. Vy a vaši kolegovia E, môžu ísť vzorom e, z hľadiska čestnosti, dôstojnosti a e, ste takým aj silným poslom za Grécko, aj keď vieme, že v poslednou dobou z Grécka neprichádzali dobré správy a už vašou osobou ste potvrdili, že Grécko e, e, skutočne e, prinieslo veľmi veľa civilizácií a rozhodne patrí do Európy. Teda aj po tej osobnej línii sa vám chcem poďakovať, chcem vám popriať všetko dobré vo vašej ďalšej činnosti. Ďakujem. Pani predsedajúca hovorí bez, bez mikrofónu. A, a už má mikrofón. Chcem sa poďakovať za tie láskavé slova, e, ktoré sú adresované aj Grékom, okrem e, pána ombudsmana Sekiaro. Skutočne e, nie je štandardom v tomto výbore, aby sme boli všetci tak priateľsky naladení voči Eh, tým našim hosťom. Avšak dneš, dnešok je výnimkou. A eh, pritom ste tu v našom kruhu posledný krát. A eh, vy nepotrebujete žiadne chválospevy, pretože vaša kancelária, váš profil sa vyšplhal na veľmi vysoký piedestal cnosti. Vám sa podarilo vytvoriť e, na najvyš dôveryhodnú kanceláriu ombudsmana. Dokázali ste zaviesť určité nové e, prvky, ktoré sú dôležitým východiskom pre prácu ďalšieho európskeho ombudsmana. A takisto ste e, vytvorili úplne novú platformu vzťahov medzi kanceláriou Európskeho ombudsmana a európskymi inštitúciami. Za seba chcem vyjadriť obrovské potešenie z každej príležitosti spolupracovať s vami. Chceme sa poďakovať za vaše odhodlanie, za e, prácu, ktorú ste odviedli. Vy ste skutočne vzorom e, toho hesla e, dobrého riadenia a správy. A všetky vaše kroky Eh, boli v tomto duchu. Treba si uvedomiť, že toto je dôležitou témou, eh, ak hovoríme o zvýšenie dôveryhodnosti inštitúcií v očiach e, európskych občanov. Vaša cesta je cesta, ktorú by mali nasledovať európske inštitúcie. Chcem sa vám poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a hovorím za výbor PETI. Naše interinštitucionálne vzťahy boli na najvyš dobré a, a priniesli e, tak žiaduce výsledky. Boli na prospech občanom Európy. A vieme, že občania Európy e, čoraz viac a viac pochybujú o európskych inštitúciách. Chcem sa vám poďakovať za e, to, ako ste fungovali, že e, vždy, ste, vždy pre vás bol prvotný e, princíp nezávislosti. Rovnakým metrom ste pristupovali či k veľkému alebo malému členskému štátu. Tým ste vlastne vytvorili precedens ktorý e, verím, že nájde veľa nasledovateľov. Chcem sa vám poďakovať za spoluprácu, za e, e, váš spôsob práce ako, ako nezávislý zástupca Európskej inštitúcie, ako Európan, ako, ako, ako poslanec, chcem sa vám poďakovať za to, že ste presadzovali európske hodnoty, že ste e, adresovali európskych občanov a to v týchto veľmi ťažkých časoch. Ďakujem pekne. Máme ešte 10 minút a musíme vyhradiť priestor aj hostovi, aby mohol zareagovať. Pán Bujon. Ja budem veľmi stručný. Už tu odznel celý e, rad poďakovaní a chvál. A ja sa k ním e, rád pridávam. Veď e, ak nič iné, tak vaša, práca, tak vaša správa potvrdzuje kvalitu vašej práce. Ja by som nadviazal na strova predrečníka. E, išlo o, ide teda o budúcnosť úlohy ombudsmana a ako e, sa dá e, vylepšiť táto práca. V jednotlivých členských štátoch sú ombudsmani, ale ich pravomoci sa veľmi líšia. nebolo by dobré, keby vlastne preberali ako si priamočiaro rozhodnutia Európskeho súdu. Aký máte na to názor? Po druhé, a ak, ako by sme mohli zlepšiť sieť európskych ombudsmanov? Dva členské štáty nemajú ombudsmanov. A už kolega sa dopytoval, prečo dostávate najviac podnetov z Nemecka. E, čudujem sa, že druhým poradí nebolo Taliansko, pretože Taliansko je tým druhým štátom, ktorý nemá ombudsmana. Ako presvedčiť všetkých, že e, e, sieť európskych ombudsmanov je osožná vec a treba ju rozvíjať. E, po tretie, tento rok je rok európsky, európskeho občianstva. Napriek tomu euroskepticizmus narastá. Nachádzame sa v určitej paradoxnej situácii. A čo urobiť v prospech toho, aby sme potlačili e, nárast euroskepticizmu. Vieme, že budúci rok e, budeme musieť zmobilizovať voličov. Je to rok európskych volieb. No a za, na záver e, na záver chceme sa vám poďakovať za vašu prácu a pokiaľ by ste niekedy v budúcnosti mali petíciu adresovanú Európskeho parlamentu, veľmi radi sa jej ujmeme. Ďakujem. hovorí ombudsman. E, možno zniem trošku váhavo, ale súvisí to s tým, že som veľmi dojatý z tých vašich slov, z tých slov podpory, slov chvály a e, poďakovaní. Dúfam, že tie svetlá, e, ktoré tu sú trošku pritlmené, neodhalia, že sa červenám. A vzhľadom na to, že ten čas na odpovede, ktorý mám k dispozícii, je veľmi krátky a e, tým, ktorým, e, ktorým priamo nezodpoviem ich otázky, tým sa ospravedlňujem, ale mám málo času. Začnem pani Auken. Ja plne verím, že e, rozhodnutie agentúry, Európskej agentúry pre lieky a liečiva sa bude odvíjať od môjho odporúčania. Ide o e, problematiku e, klinických skúšok. Viete, že ombudsman sa nikdy nemôže vyjadrovať k rozhodnutiam súdu. E, nemôžem ja nejako hodnotiť e, rozhodnutie súdu a už vôbec nesmiem prejudikovať e, budúce rozhodnutie súdu. Toľko k tejto téme. Ja veľmi zdieľam určitú obavu, ktorú ste vyjadrili ohľadom významu e, zaoberania sa e, situáciami konfliktu záujmov. E, ja použijem na to veľmi dobrý nemecký prívlastok Zeitgeist. Skutočne etický problém je veľmi aktuálny problém v Európe. A ja som sa, ja som strážil, ja som sa snažil konať veľmi ostražito pri odhalovaní e, konfliktov záujmu. OECD e, e, identifikovalo tri druhy konflikty záujmu. Potenciálny, skutočný a, a, a zdanlivý a e, myslím si, že e, určite bude so mnou súhlasiť v tom, že treba sa vyhýbať konfliktu zájmov a musíme sa snažiť aj predchádzať vytváraniu dojmu, že by sme mohli byť v konflikte zájmov a e, myslím si, že e, Európsky ombudsman na základe štatútu, ktorý ste vy odsúhlasili, má, musí byť nezávislý, nestranný. Musí taký byť a musí aj vytvárať dojem, že je taký e, na margo článku 298 E, Európsky ombudsman by rád videl tento e, zákon o administratívnych postupoch schválený, ale žiaľ e, zatiaľ tie podmienky na strane komisie a rady nie sú tomu veľmi naklonené, ale bez pochyby bude obnovené úsilie aj tohto parlamentu, aby sa táto vec uzavrela. No ďalej. Chcem sa poďakovať pánovi Salafrankasovi a Kontisovi za ich vyjadrenia. Chcem sa poďakovať aj vám, pani e, predsedajúca. Boli ste e, e, veľmi, veľmi milí až dojímaví vašimi slovami chvály a poďakovania. Pán Kontis, ja s vami súhlasím. úlohou ombudsmana je skutočne e, e, potiahnuť tú laťku vyššie spolupráca a spojenectvo medzi e, mojou kanceláriou a vašim výborom bol a, a verím, tá bola a aj bude veľmi dobrá. K vašej otázke. Na základe tých štatistických údajov, ktoré som prezentoval, došlo k 36-percentnému nárastu v počte stiažností, ktoré, s ktorými sa na mňa, ste sa na mňa obrátili. To je za obdobie e, e, desiatich rokov avšak poklesol a zároveň poklesol počet sťažností, ktoré sa ku mne dostali, avšak boli mimo môjho mandátu. Vďaka tej, e, toho tej, vďaka tej interaktívnej príručke na mojej webovej stránke 20 tisíc 000 ľudí sa prostredníctvom tejto príručky priamo so svojou sťažnosťou obrátili na relevantný orgán. To aj vysvetľuje, prečo sa znížil počet sťažností, ktoré e, síce boli adresované mne, ale ja som nebol e, tým e, relevantným orgánom. Pán Bojar, budem vám e, budem vám odpovedať. Chcem sa poďakovať aj e, e, pánovi, e, aj ďalším pánom v prednom rade, predovšetkým aj pánovi Martinezovi, ktorý je môjim priateľom. Chcem sa poďakovať pánovi Martinezovi za jeho láskavé slova adresované mne aj Grécku ako takému. Je dôležité vyjadriť pochvalu dôstojného, čestného postoja. Nebudem to ďalej rozvíjať. Pán Garcine Ramon, ja by som chcel zareagovať na vaše dve otázky. Počet stiažností z Nemecka, ten vysoký počet stiažností z Nemecka a Španielska. Prečo je tomu tak? A ako to vyzerá s, s úpravou právomoci? ombudsmana. Prečo prichádza viac ťažností zo Španielska? Ale máte tých 16 autonómnych oblastí a potom máte tú, tú e, národnú úroveň. Čiže máte e, veľa nástrojov v Španielsku, ktoré umožňujú e, na mnohých úrovniach správy a riadenia priestor na to, aby teda Španieli e, e, riešili veci. Čiže je tam veľmi veľa e, stimulov pre španielskych občanov. A treba si uvedomiť, že v Španielsku po, dikta, po diktátorovi Frankovi majú oveľa citlivejšie Španiele, Španieli vnímanie akejkoľvek formy pošliapávania ich práv a, alebo e, slobôd. A preto tak citlivo reagujú. E, Európsky parlament e, zveril Európskemu ombudsmanovi všetky právomoci, ktoré potrebuje. Ale e, ešte je tu jedna vec, e, ktorá trošku absentuje. E, a to je teda právomoc, aby e, ombudsman mohol vstupovať do súdnych konaní. Samozrejme, to je vec, o ktorej nerozhodujete vy, ale e, ktorú môžu e, povoliť súdy ako také. Hádam sa k tomu dopracujeme. Chcem sa poďakovať za to, že ste mi zverili také právomoci, ktoré som aj využíval počas ostatných rokov. Tam... A pán Boulon, na záver, po francúzsky, zareagujem na vaše slova. Ja by som vám chcel, e, sa vám chcel ešte raz poďakovať za vaše láskavé slova e, týkajúce sa kvality služieb, e, ktoré ponúka môj úrad Hovorili ste o tom, že e, sme riadení princípmi prehobovania spolupráce e, medzi inštitúciami a aj smerom na občanov. Viete, pri e, komunikácii medzi mnou a mojimi kolegami na národnej úrovni ten právny problém súvisí s následovným. Vieme, že bol španielský návrh a vtedy e, na základe toho Európsky ombudsman by bol, býval mohol schváliť dánsky program a potom e, to by znamenalo úplne iný, inú ingerenciu z mojej, z mojej úrovne smerom na úroveň národnú. Preto sa snažím veľmi úzko spolupracovať s, národný, s národnými a regionálnymi kolegami, ombudsmanmi, e, e, využívajúc tak jednotlivé národné systémy ombudsmanov. Máte pravdu v tom, že dva štáty nemajú ombudsmana, ale ak Nemecko trvá na tom, že petičné výbory v Nemecku predstavujú ekvivalent ombudsmana a preto uh, úrad ombudsmana ako taký nie je potrebný. Takže uh, neexistuje úrad ombudsmana na spolkovej úrovni, na nižšej úrovni sa uh, existuje v niektorých spolkových krajinách. Ja som bol v Taliansku viac ako 10 krát s tým apelom na taliansku vládu, aby zvážili e, funkciu ombudsmana. E, vyvolalo to i isté prúdy, možno nová vláda bude konať v tejto veci a do 30. Februá, e, do 30. septembra, čo je môj posledný deň vo funkcii, nebude otíchať moja snaha presadzovať túto myšlienku v Taliansku. Záverom, Súhlasím s vami, že stojíme pred veľkými výzvami, napríklad aj e, pred výzvou narastajúceho euroskepticizmu. Ale ak by som mal byť úprimný, je to skôr výzva pre vás, než pre ombudsmana. Vy musíte zlepšovať práva občanov, vy e, musíte ťažiť na tejto ceste a ja vás rozhodne budem v tom podporovať až do môjho posledného dňa a verím, že aj môj nástupca e, bude tak konať. Ja sa chcem vám hlboko poďakovať za e, vašu doterajšiu spoluprácu a samozrejme som vám nesmierne povďačný za vaše láskavé slova. Bolo mi cťou s vami spolupracovať a verím, že e, budem môcť spolupracovať s vašim výborom aj v tej situácii, keď už budem súkromnou osobou. Ďakujem. Aj my vám veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa šťastia. I won't say, I won't say goodbye. I see each other. Ναι, ναι. Ε, συνεχίζουμε. Tak, požiadam vás ešte o pozornosť. Budeme pokračovať. Ďalšie zasadnutie 19. júna navrhujeme, aby zástupcovia zo všetkých inštitúcií, ktorých sa týka správa pána Salafrakosa, boli prítomní a vyjadrili sa žitiu participácie administratívy. No a lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov bude 24. júl, jún a 9. júla sa bude hlasovať. Takže, pán Chichester. Prejdeme na bod číslo 14, kvôli tomu, že tu ešte nie je pán Macmillan Scott. Ďakujem pekne, predsednička. Ja som veľmi rád, že môžem rovno prejsť k vodu k môjmu návrhu stanoviska, ale chcel by som vás len upozorniť, že toto je k otázke eh, sídla Európskeho parlamentu naši kolegovia v AFKO zvažujú správu tejto veci a my predkladáme k tomu stanovisko teda. No a v svojich zložkách nájdete návrh nášho stanoviska a odporúčania. Tých odporúčaní teda nie je veľa, ale sú veľmi k veci a veľmi výstižné. Som si istý, že kolegovia budú predkladať pozmeňujúce návrhy. Rád by som to zhrnul tak, že navrhujem, aby sme privítali skutočnosť, že výbor pre ústavné veci vypracúva správu k tejto veci. One, one, one is used to this, Madam Chairman. Ja už som si zvykol. Ak chcete, môžem hovoriť hlasnejšie. Avšak dúfam, že nebudem musieť. Takže výbor pre ústavné veci vypracúva správu. No a my sa k tomu musíme vyjadriť, pretože petície, ktoré sa dostanú do tohto výboru k otázkam dvoch sídel parlamentu, No a ja navrhujem, aby sme sa dohodli, že by bolo efektívnejšie, že by to bolo efektívnejšie a rešpektovalo lepšie životné prostredie, ak by sme mali iba jedno sídlo. A tiež zdôrazňujem, že tá migrácia medzi Bruselom a Štrasburgom a späť sa stala alebo stáva symbolom absurdnosti nášho fungovania a neprospieva našej povesti. Ale tiež treba upozorniť na dodržiavanie pôvodného odôvodnenia sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu a tiež uznávame, že zmluva a požiadavky súčasných zmluv od nás vyžadujú, aby sme, aby parlament mal stále dve sídla. A keď si dobre Spomínam ešte jedno sídlo v Luxemburgu, ale to sme nechceli komplikovať a ne, neuviedli sme to tam. Takže my parlament vyzývame, aby sa uskutočnila diskusia, aby vyjadril stanovisko, či súčasné podmienky majú byť zachované alebo nie. A navrhujeme, ak by sa dosiahla podstatná väčšina, že parlament by mal navrhnúť zmeny zmluvy podľa článku 48 a to, bu, to by reagovalo na obavy môjho kolegu pána Boštináru, ktorý hovoril, že to musí byť v zmluvách. A vieme, že zmluvy sa dajú meniť. Možno sme trochu unavení z zmien zmluv za ostatné roky, ale to neznamená, že by sme ich mali vylúčovať. Takže Toľko k môjmu návrhu stanoviska, no a teším sa na pripomienky mojich kolegov. A som rád, že bod číslo 13 práve dorazil. Dobre, ďakujem pekne. Takže lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je do 30. mája. Ďakujem pekne, pán Čičester. A teraz pán Macmillan Scott, máte slovo. Nech sa páči. Budeme teraz hovoriť o návrhu správy pána Čičestera. Áno, pani predsednička, ak si správne spomínam, a dúfam, že to tak je, počas zasadnutia koordinátorov sme hovorili o tom, že správa alebo stanovisko k správe o jednom sídle môže byť vypracované len v prípade, a to opakujem len v prípade, keď AFKO pripraví svoju vlastnú správu o jednom sídle. No a pozrite si zápisnicu z tohto zasadnutia, pretože dnes sme sa dozvedeli inštitucionálne, že AFKO ešte nepripravilo ich správu. Takže o čom hovoríme? Pretože miesto, kde sa budeme zaoberať touto témou, je najskôr AFKO môžeme byť my prví a, a prebrať úlohu afka alebo nie. Podľa môjho názoru si myslím, že to nemôžeme urobiť. Takže ja nechcem nejak urážať kolegov, ale stanovisko k správe o jednom sídle v tom podľa dnešného návrhu e, e, je nezmyselné kvôli tomu rozhodnutie, že keď sme rozhodli na zasadnutí koordinátorov, zásadnutie ko- koordinátori rozhodujú o programe výboru, no a po druhé stanovili sme isté kondicionality, AFKO je prvé, no a my potom začneme vypracovať naše stanovisko. Ja sa pýtam, prečo postupujeme opačne, pretože veľmi dobre viem, že keď sa rozhodnutie príjme, tak eh, ho treba aj dodržať. Ďakujem pekne. pán Bulán. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel podporiť to, čo povedal kolega Boštinárov. Ja s ním úplne súhlasím. A okrem toho by som chcel tiež ešte pripomenúť, že súdny dvor tento rok vyniesol príslušný rozsudok a ja sa veľmi dobre spomínam na pripomienku predsedu Šulca, že podľa tohto e, rozsudku tá téma už nie je predmetom rokovaní a diskusí, pretože akékoľvek zmeny a v prípade odpadajú no a sú bezpredmetné. A tiež si spomínam, že petície vo výbere pre petície sú predmetom alebo pre, pamätám si petície o nesprávnom uplatňovaní európskej legislatívy Čiže je tu o boj proti zmluvám a legislatíve. To by znamenalo, že spochybňujeme našu vlastnú úlohu. No a ak táto správa zostane zachovaná, no už dobre, tak prinesieme naše návrhy zmien podľa toho, čo sme, o čom dnes diskutovali, ale ja som tiež proti takéto správe. Ďakujem pekne, pán Macmillan Scott. Ďakujem pekne, predsednička. Len veľmi stručne. Výbor pre petície, myslím, že oprávnenia správne, vypracoval stanovisko. Ja by som uprednostil dokonca správu. Výbor pre ústavné veci včera usporiadal vypočutie na túto tému so širšou perspektívou revízie sídel Európskej inštitúcii, ktorá sa zameriava hlavne na našu inštitúciu. Ospravedlňte ma, že som prišiel neskôr. No a ja som bol v výbore pre ústavné veci. A dve pripomienky k návrhu stanoviska. Je tu veľký problém, pri riešení tejto témy. Ja ako člen predsedníctva parlamentu si všímam opakované žiadosti v uzneseniach parlamentu pre presné čísla a fakty o pracovných miestach Európskeho parlamentu, sídlo Štrasburgu, Bruseli a samozrejme Luxemburg. Nič presné administratíva zatiaľ nevyprodukovala. Ľúto, že to musím takto povedať. Tie čísla sú nepresné, nekoherentné, nekonzistentné. To spôsobuje špekulácie a zmetok. Ja by som dokonca chcel navrhnúť, že návrh stanoviska tohto výboru by mal obsahovať žiadosť, že administratíva musí eh, predložiť presné čísla o administratívnych, environmentálnych a sociálnych nákladoch. Isté nie je žiadne tajomstvo, že ja a to považujem za zastaralé už a prežité. Príjem argumenty francúzských kolegov, ale v viacerých uzneseniach Európskeho parlamentu posledného času konzistentná väčšina je za jedno sídlo. 78% 23. oktobra e, o európskom rozpočte. To je rozhodujúca druhá väčšina. No a podľa Lisabonskej zmluvy nemôžeme fungovať na dvoch miestach. Ešte dve pripomienky a tie sa týkajú špecificky e, petície a jedno sídla. Stretol som sa pred nejakým časom s komisárom Ševčovičom a zobral som sa otázkou ECI. A zaujímalo ma, či petícia podobného typu by sa dal zorganizovať ako Európska občianská iniciatíva. No a komisár Ševčovič povedal, že to je absolútne nepripustné. Nemôžete sa spýtať otázku o, prac, o sídlach Európskeho parlamentu, pretože to je otázka zmluv. A mohli by ste vôbec povedať, prečo sa to objavilo, keďže Európsky parlament má podľa článku 48 právo moca zmeniť, navrhnúť zmeny zmluvy. No, Povedali jeden, člán, jeden členský štát nepovoluje, aby sa dostalo do občianskej iniciatívy, môžeme len hľadať, ktorý štát to je, čiže občania nemôžu podávať iniciatívy na túto tému. Ďalej, keď sme sa snažili o Európ a barometer, aby v ňom bola otázka o pracovných miestach Európskeho parlamentu, tak administratíva parlamentu nám viackrát zopakovala, že to nie je pripustné, pretože je to otázka zmluv. Je to úplne nelogické podľa mňa. No a ja dúfam, že v diskusiách sa na, budú riešiť tieto otázky a dúfam, že administratíva nám poskytne presné čísla o nákladoch. Ďakujem pekne. Je len veľmi stručne. Ja som sa zúčastnila včera vypočutia. Bola som tam, teda počúvala som. No a musím povedať, že to boli veľmi dobré príspevky. nejakú pánovi Bulanovi. Nuž, zmluvy nie sú dané od Boha. My sme zákonodárcovia a za zákonodárcovia môžu meniť zmluvy. My potrebujeme vlády, v tomto prípade to viem, ale samozrejme my môžeme riešiť otázky zmeny zmluv. A máme právo, aby všetci občania Európy mohli predložiť petíciu, a je to skutočnou petíciou, žiadať, bo to vidíte, že toto nie je vhodný spôsob našej práce. Ďalej, historický dôvod, prečo toto je v zmluve, to vám poviem, pretože Dánsko nesie časť viny, je mi ľúto, že to musím povedať a priznať, pôvodne to bolo praktické, praktické usporiadanie, keď to bolo zhromaženie v 70. rokoch. Potom to pokračovalo. E, vznikol reálny parlament. Reálny parlament musí byť blízko, alebo býva blízko vedľa ostatných inštitúcií. Tak to je to všade. E, nikde nie v letovisku. Iné miesto je to v Čile, e, kde výkonná moc je v Santiago a parlament je inde parlament nemôže prijímať zákony, ktoré sú drahé alebo stojí peniaze, čiže ten parlament je veľmi slabý. No. Referendum, Maastrichtské referendum v 1992. povedal nie zmluve. No a potom Dánsko povedal, že urobia, v Dánsku sa urobí referendum, ktorý nám povedal, že za a potom sa zistilo, že to áno vo Francúzsku bolo také diskrétne ako nie v Dánsku. No a Edinburgh, eh, teda myšiel v Edinburgu, vydrel naše, naše pochybnosti o tom, že to je problém pre Dánsko, čo sa deje, no a ľúto, že sme ešte stále v tejto situácii. No a Francúzsko trvá na to, aby uspokojilo voličov, aby 12 zasadnutí bolo v zmluve a to bolo vyriešené v Amsterdamskej zmluve. Takže, by som vám chcel povedať, nie je to, povod je to len politické, to politické rozhodnutie. No a preto je to teraz v zmluve. A treba sa zamyslieť však nad tým, či je to pre našu takú dôležitú prácu skutočne praktické. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja budem stručný. Radším bol prerušený. No už nemáme veľa času, takže prosím, stručne. Nemáme čas. Áno, samozrejme. Toto bolo jasne povedané, toto nie je problém Francúzov. Ja som presne e, toho istého názoru, ako hovoria Francúzi. Ja chcem e, e, opätovne Eh, opätovne eh, sa stiažovať, keď, aké to je zavádzajúce, keď hovoríme o jedinom alebo jednotnom sídle. Nie, momentálne má parlament predsa len jeden jediný, eh, jedno jediné sídlo. No a teraz je to vlastne také viac menej sfalšovanie, keď sa zbierajú podpisy za jedno jediné sídlo, pretože v zmluve je uvedené jedno jediné sídlo, tak musíme mať odvahu a zbierať podpisy, ktoré povedia, že áno, parlament e, sa musí e, dostať zo Štrasburgu preč, ale tu tá politická voľa potom chýba. Sú ďalší, ktorí e, si želajú, aby parlament v Štrasburgu zostal, ale nech sa páči, keď ste proti tomu, tak musíte mať dostatočnú odvahu na to, aby ste povedali, že áno, v zmluve sa, o, zmluve sa ovádza, uvádza, že parlament má jedno jediné sídlo, to, ale to je Štrasburg No a toto je stále diskusia, ktorá sa stále objavuje. Pán Macmillan Scott, ja vám chcem niečo povedať, čo povedal predseda viackrát a počiarkol. V ráde to predsa nie je pozícia Francúzov. Nie, ale ani nie je väčšina krajín alebo vlád, ktoré by chceli uh, zmenu, ale veľmi malá menšina. Uh, ktorá je za to, aby sa parlament zo Štrasburku odsťahoval. A toto poprosím do zápisnice. Pretože my už jedno sídlo máme. A to je jedna vec. A druhá vec, čisto prakticky videné, toto nie je len e, francúzska téma, ale sú na tom zúčastnení viacerí. A za, v rade nie, za tretie pardon, v rade nie je jednota. A nejde tu exkluzívne o jednu alebo dve vlády, ale jednoducho nie, nie je väčšina, ktorá by bola za to, aby sa parlament odsťahoval zo Štrasburgu. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem, hovorí ďalšia rečníčka. Dovolte mi niekoľko poznámok eh, k tejto diskusii. Nejde tu predsa o zmluvy, tie musíme predsa všetci dodržiavať, to vieme. Ide jednoducho o to, že si musíme pozrieť, či nájdeme vôbec v parlamente väčšinu a každý vie, že ja samozrejme sa zasadzujem za jedno sídlo uh, už pre nič iné, keď pre nič iné, tak preto, aby sme ušetrili náklady a, a my by sme mali e, skutočne sa opýtať administratívu na faktické náklady, pretože v je to, je to, sú to peniaze občanov a v konečnom dôsledku aj naše. A v časoch krízy si musíme premyslieť, ako chce eh, vydávať eh, a vynakladať Európska únia svoje náklady. A my by sme mali potom jednotnú pozíciu, keď budeme mať eh, prieskum, koľko to v skutočnosti stojí, aké náklady sú s tým spojené. Potom som presvedčená, že s príslušnou diplomáciou a príslušným mnou dobrovoľou a dobrými návrhmi môžeme eh, presvedčiť aj Francúzsko, že by to bolo dobre, keby boli kooperatívni tak, aby sa našlo riešenie. Pretože to, aby tento uh, cirkus e, pokračoval s tým sťahovaním, tak to si myslím nemôžeme našim občanom uh, naďalej, naďalej a pardon, Áno, ani, ani poslanci, nielen občania, ani poslanci možno, že sa nechcú stále ďalej a viac stiahovať, ale toto nie je argument, pretože sú ľudia, ktorí uh, sú určite v ťažšom rozpoložení ako my pri tom. Takže dobre, budeme mať stanovisko a uh, potom uh, sa budú podávať pozmeňovacie návrhy, môžeme to tak urobiť. Áno? Hm. Nemusíme, nemusíme namietať Mám, nemáme, žiaľ Bohu, čas. Môžete si to vyriešiť bilaterálne, to by bolo fajn. Ak dovolíte, 23. oktobra 78 e, poslancov, to je väčšina všetkých politických skupín a členských, a členských štátov. A 78 e, žiadalo revidovanie sídla EP v Štrásburgu. Ja by som to len chcel pripomenúť. So let's go to the next uh, item, the uh, one who was previous. Prepačte, pani predsedajúca. Uh, vy tvrdíte, že nemáte čas, musíte vyhradiť čas, inak Myslím si, že ako spravodajca mám právo na reakciu. Prepačte, že na tom trvám. Ale domnievam sa, že tu zazneli slova, ktoré e, na ktoré je nevyhnutné reagovať ako spravodajca tohto výboru. Pán Bostináriu hovoril o procesných aspektoch prečo e, realizujeme toto stanovisko prv, než AFET vypracuje svoju správu. Jednoduchá odpoveď je taká, že za štandardných okolností e, zodpovedné výbory vypracujú stanovisko pred s tým, než sa robí správa. Mne sa to zdalo byť úplne logické. Čiže my vypracovávame stanovisko ohľadom petície a sme petičný výbor. Pán Bujon e, sa dopytoval, prečo e, konáme v niečom, e, k čomu sa, sa, definitívne nevyjadril Európsky súdny dvor. Podľa posledného vyjadrenia Európskeho súdneho dvora. Oni spochybnili e, e, e, právny základ, ktorý, právny základ, ktorý zvoril Európsky parlament na zmenu svojho parlamentu. Nenapadol teda tú tému, napadol niečo iné. Preto som toho názoru, že táto téma môže opäť zarezonovať inom výbore. E, vzhľadom na to, že Európsky súdny dvor vyjadri svoje stanovisko, to nemá e, brániť Európskemu parlamentu vyjadriť svoj názor. Pán Scott, e, vy ste ja apelujem na ňo, aby skutočne predkladal pozmenujúce návrhy v tej veci, za ktorú ťaží, aby to doložil faktami, číslami. Určite to bude veľmi užitočné. No a na záver, vážený kolega zo Španielska konštatoval, že máme jediné sídlo. No, eh, s istým spochybnením je to pravda. Nie je to ironické, že o tom hovorí tu v Bruseli. Uh, už to je ironiou samou. Uh, ďakujem pekne, všetko z mojej strany. Ďakujem pekne.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 pôjdeme e, na program 13, e, e, na bod 13. Teraz sa vrátime k tomu, čo hovoril pán Teraz Pán McMillan Scott prišiel, to je ročná správa o O výročná správa o činnosti petičného výboru, nech sa páči. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa za moje meškanie, ale už som to vysvetlil. Nedostala sa ku mňa správa, že ste e, ukončili skôr ten, tu predošlý bod. Takže je to návrh správy e, e, nášho, na, výročnej správy za náš výbor za rok 2012. Pán Čičester bol minulý rok spravodajcom. My, my sme tie hrozné dvojčky. Takže my skutočne vítame horšiu e, spoluprácu medzi parlamentom a španielskými orgánmi. E, v roku 2012 sme e, rozbehli ECI a návrh, správa, návrh správy uznáva e, e, úlohu výboru PETI pri zorganizovaní vypočutí. E, ťažiskovým bodom je obhajovanie základných práv, práv osôb s postihnutím práv detí, potieranie diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, ochrana, ochrana slobôd a práva na súkromie a tak ďalej E, e, náš výbor apeloval e, na inštitúcie EÚ, aby konali v týchto veciach. Po našej misii v Berlíne návrh správy víta závery, ale konštatuje, že problémy pretrvávajú táto správa víta e, schválenie roku 2013 ako roku, občan, e, roku európskeho občianstva. No a potom životné prostredie. My apelujeme na komisiu, aby posilnila legislatívu v oblasti životného prostredia v súvislosti s narastajúcimi petíciami, ktoré sa týkajú životného prostredia a v konečnom rade aj verejného zdravia. Petičný výbor eh, predstavuje eh, jeden z hlavných eh, kontaktných mm, miest medzi Európskym parlamentom a občanmi. A preto petičný výbor má byť prístupný. Preto vítame túto publikáciu, táto prožurka, ktorá vyšla minulý rok o petičnom výbore. Ďalej stále sme, sme, sme neob, neobdržali e, tento prehľad, ale súvisí to s množstvom petícií, ktoré sme dostali minulý rok, o 300 viac ako v roku 2011. Teda neočakávame, že štatistiky budú k dispozícii e, e, skoro až na konci júna pani Basescu, ktoré je EPP tieňovým spravodajcom sa na mňa obradila s požiadavkou, aby sme vlastne e, odložili túto správu, počkali, až budú štatistické údaje k dispozícii, aby mohli vytvoriť prílohu. Ja som proti tomu. Myslím si, že tá správa je hotová, môže sa, môže sa predložiť na schválenie s tým, že statistická príloha bude k dispozícii na, na jeseň. Pani Basesko, ďakujem za slovo úvodom e, sa vás žiadam o to, aby ste neustále nemenili program e, tohto výboru. E, zdá sa, že neustále dochádza k zmenám poradia bodov a ide o program, ktorý je prediskutovaný a schválený. Musíte mať pochopenie preto, že viacerí z nás pôsobia aj v iných výboroch a, a snažíme sa E, veci e, organizovať tak, aby sme tu mohli byť, keď je potrebné. Myslím si, že neboli až také zásadné dôvody na zamenenie poriadia 13. a 14. Ja som tieňová spravodajkyňa. Musím povedať, že toto nie je poprvýkrát, keď, sa také niečo stalo. Deje sa to stále. Prepačte, že vás prerušujem, ale správa pána Mikmilena bola plánovaná na 12. hodinu a je o 10.12. Takže nedošlo až k takej zmene. La es la que tiene que eh, tomar eh, buena nota de esas. Dobre, zaznamenal som si vašu výhradu a sekretariát e, to berie na vedomie. Pán e, e, Macmillan Scott vchádzal, keď sme preberali 13 na miesto 14. A tieto veci sa stávajú pomerne často. Ja by som rada upozornila na to, že táto správa sa odvíja od štatistík, E, štatistických pokladov, ale ako bolo zistené, ešte máme 300 e, petícií, e, o ktorých ešte nebolo rozhodnuté z hľadiska ich prípustnosti. Samozrejme, štatistické údaje nie sú podstatou tej správy, ale sú dôležitou prílohou. Preto aj predkladanie akýchkoľvek pozmeňujúcich dát k tejto správe bude stiažené tým, že nemáme štatistiky k dispozícii musím povedať, že e, skutočne e, veľmi rýchlo napredujeme s touto správou. E, verím, že 19. júna, keď budeme preberať pozmeňujúce návrhy, to časové omeškanie tých podkladov už nebude problematická. Ja budem eh, predkladať pozmenujúce, zdroje, eh, pozmenujúce návrhy, ktoré sa týka eh, efektívnejšieho využívania zdrojov v tomto výbore. Teraz už hovorím o obsahe, obsahu tejto správy. Myslím, že ten návrh je vyvážený. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za to, že zapracoval všetky moje návrhy. Verím, že konečná verzia bude prezentovať činorodú e, činnosť nášho výboru v roku 2012. E, najviac petícií z minulého roku spadalo do kategórie základných práv. Z toho titulu vyzdvihujem význam takých vecí spraví, ako eh, koncentrovanie sa na eh, vypracovanie národných stratégií pre rómsku populáciu a presadzovanie spolupráci v tejto oblasti. Ďalšia téma eh, sa týka prekážok, na ktoré narážajú občania na európskom trhu a sú to prekážky kladené pri voľnom pohybe osôb Rumunsko a e, e, robotníci e, Rumunska a Bulhorska i naďalej potrebujú osobité pracovné povolenie v mnohých členských štátoch EÚ chcela by som pochváliť výbornú spoluprácu medzi našim výborom a ombudsmanom úlohu Solby a úlohu, ktorú máme pri, e, pri e, podpore e, iniciatív európskych občanov. Rok 2013 je rokom európskeho občianstva a skutočne je to rok, ktorý je poznačený narastajúcou narastajúcim euroskepticizmom. Európski občania čoraz častejšie majú dojem, že ich práva sú obmedzované mali by sme sa zamyslieť nad efektívnejším a lepším e, spôsobom prezentácie e, obsahu e, tejto správy, o ktorej hovoríme. Veď tu nejde len o, o, o prehľade aktivít nejakého výboru. Nejakého výboru hovoríme o tom, ako sa narába s problémami občanov, čo sa týka harmonogramu 13. máj je e, termín predkladania pozmenujúcich návrhov. Hlasovať sa má, e, hlasovať o tejto správe sa má 8. až 9. No, júna. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Bosesku. Ďalší rečník. Ďakujem. Úvodom e, sa chcem poďakovať pánovi eh, Macmillanovi Scottovi eh, za eh, návrh správy. niektoré časti tejto správy sú vypracované veľmi dobre. Predovšetkým chválime tú časť, ktorá pojednáva o, o, o základných ľudských právach. Nie sme však veľmi spokojní s tou, s tou časťou, ktorá pojednáva o environmentálnych otázkach Zdá sa nám, že formulácia textu je trošku príliš všeobecná a myslím si, že mali by sme tam byť trošku razantnejší. V tomto bode, ktorý sa zaoberá environmentálnymi otázkami, mali by sme oddeliť otázku posúdenia vplyvov na životné prostredie pretože vieme, že toto je téma v mnohých petíciách, s ktorými sa zaoberáme. A a chceme e, skutočne vyzdvihnúť e, princípy nezávislosti a vlastne aj zaangažovanosti verejnosti. Druhý aspekt, ktorý treba vypichnúť, je e, odpadové hospodárstvo a mali by sme tu využiť e, naše zistenia z misie v Taliansku. No a tretí dôležitý aspekt je voda. Tu by sme mali využiť stanovisko pána Kuntisa, vypracované pánom Kuntisom. Ďalej, nie je tu žiadna zmienka o programe Natura 2000, 2000 ani zmienka o ochrane biodiverzity a takisto program, ktorý sa týka ochrany e, vtákov a zvierat ako takých. Have you finished? Yes, I, I hope that Mr. Skončili ste? Áno. Áno, verím, že pán e, Macmillan Scott nás počúva a nie debatuje. Chcete pokračovať? Áno, áno, ešte mám čo povedať. V kapitole, ktorá sa venuje ombudsmanovi, by sme sa chceli zmieniť o dobrej spolupráci e, v kauze viedenského letiska. E, teraz k jednotlivým e, prieskumným misiám. Myslím, že tam by sme mali byť viac seba kritickí. Chcela by som uh, pripomenúť e, správu o našom výbore z roku 2011. Tam bola istá miera seba kritiky a to by sme mohli opätovne použiť. E, ide predovšetkým o kritiku smerom na účasť, respektíve neúčasť našich členov na týchto misiách. Okrem toho predložíme pozmenujúci návrh, ktorý sa týka bodu K Ide o GMO, takisto ide o používanie jadrovej energie. Mnohé petície sa tým zaoberajú a tvrdia, že e, fondy EÚ e, sú nesprávne používané, ba priam zneužívané. Takisto e, chcela by som formulovať apel v prospech väčšieho objemu prostriedkov na účely riešenia petícií. Chceme sa poďakovať spravodajcovi za vypracovanie tohto návrhu. Ďakujem. Výborne. Takže sú ďalší, ktorí sa hlásia? Prepačte, nevidel som vás, prehliadol som vás. Ja by som chcela ešte všetkých, ešte raz všetkých požiadať, buďte prosím struční, máme ešte tri body. Máme správu pána Huntisa, potom e, cestu, delegáciu do Galície a do Madridu, takže stručne prosím. Dobre, nemám problém s tým, ale musím povedať, že toto zaznie prvýkrát. Ja tu kývam mojou menovkou a nikto ma nevidí. Dobre, v ďahli. Rečník. Dovolte mi vyjadriť sa k tej téme, na ktorej sme s pánom McMillanom spolupracovali. Ja sa vám chcem poďakovať za váš návrh návrhu tejto výročné výročnej správy. Um, pán Macmillan, takisto zapracoval e, niekoľko podnetov z mojej strany. Je to vynikajúco odvedená práca, v každom prípade buď ešte do toho vnesieme niekoľko pozmeňovacích návrhov, tak aby sme mohli vylepšiť ešte konečné znenie. Dovolte nám, aby som, som upozornil na rôzne veci, ktoré boli predmetom petícií zo strany občanov mm, v roku 2012. My si myslíme, že e, predsa len by bolo dobré, keby sme to zapracovali do e, činnosti, do, do výročnej správy o činnosti. No, Jedna vec je notnosť, e, ktorá sa venuje petície z roku 2012, e, ktorá, e, a to boli petície z hospodárskeho prostredia, ktoré občanov Európskej únie skutočne ničí a to sú určité aspekty, ktoré v tomto prostredí vznikajú. Ja by som chcel ešte akcentovať. Tu bola, veľ, bol veľký počet dopytov týkajúcich sa otázok znečistenia životného prostredia a klimatických zmien. Ja by som takisto chcel spomenúť bridlicový plyn. My sme tu mali takisto niekoľko petícií, ktoré sa tohto týkalo, týkali a potom niečo k špecifickým petíciám zo Španielska, ktoré poukázali na to, že je potrebné, aby sa his, aby, aby nevymizla historická pamäť, že je potrebné, aby si justícia a spravodlivosť pripravila cestu predovšetkým pre riešenie prípadov ukradnutých alebo zmiznutých detí. Takže toto sú možno niektoré aspekty, ktoré by sa mali intenzívnejšie odraziť v tejto správe. Ďakujem, pán Gazes. Teraz sa nehlási nikto ďalší a tým dostane slovo pán McMillan Scott, aby krátko reagoval. Ďakujem veľmi pekne pani Žďanka a pána Vigarsovi za ich pripomienky. Posledný bod, čo povedal pán Garces, ten definuje problémy vyváženej výročnej správy, pretože v roku 2001 sme mali tisíc a tento rok takmer 2000 petícií zatiaľ čo výbor sa s nimi zaoberá veľmi rýchlo. Nie je to len číslo, každá, každá jedna obsahuje obavy jednotlivca alebo skupiny. A posledná pripomienka pána Garcesa. Je to veľmi znepokojujúca téma, ktorá sa týka nemocnice v Španielsku. A ja sám e, som mal jeden z mojich voličov ma obvod, eh, ma informoval o osobnej skúsenosti s touto, s týmto, s touto hroznou praxou. Čiže sú to znepokojujúce otázky, ktoré sa týkajú členských štátov, no a treba si tiež priznať, že naše vlastné štáty tiež nie sú vždy ideálne. Súčasne však chceme vyváženú správu, ktorá získa väčšinu na plenárnom zasadnutí. Ja som si istý, že keď ukončíme naše, naše úvahy tak, v júli, zvážime pozmeňujúce návrhy. Však musím povedať, že ja mám taký názor, že nemali by sme ukončiť, pokiaľ nebudeme štatistické údaje, takže treba to nechať na koordinátoroch. Ale na výbore budeme hlasovať v septembri a na plenárnom zasadnutí budeme hlasovať v oktobri. Takže rád by som poďakoval všetkým kolegom, personálu za podporu a spoluprácu pri tejto správe a teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem. Ďakujem vám pekne, pán Macmillan Scott. Tým sme sa dostali k bodu programu 15 dnešného zasadnutia a to je návrh na zmenu smernice 2012 eh, EU týkajúce sa zapracovania súkromných a verejných projektov pri znečisťovaní životného prostredia. Pán Kontis, um, áno, máme málo času, takže budem veľmi stručný. Vážené kolegovia, po rôznych výmenoch uh, názorov máme k dispozícii pozmeňovacie návrhy, o ktorých budeme diskutovať. Ďakujem veľmi pekne, ja som ich preskúmal a na uľahčenie dnešnej diskusie. E, som ich rozdelil do 7 kategórií, tak aby sme si zjednodušili ďalšiu prácu. Ale krátko k tým kategóriám. Prvá kategória ide o e, podiel verejnosti. Myslím si, že čím e, intenzívnejšie sa podiela verejnosť a územné celky, tým skôr môžeme dostať zmene. Takže tu chcem spomenúť čísla. Prvá kategória 160 aha, pardon, teraz sa hovoria 110, 136, 138, 148 a 35. Teraz hovorí čísla pozmeňujúcich návrhov, pohov, pozmeňujúci návrh číslo 11 a potom 24. S týmito nemôžeme súhlasiť. Toto eh, je určite uľahčenie. Potom máme ďalšiu kategórie, kde ide o, o eh, posudky znalcov, tu sú príslušné komentáre a musíme si zabezpečiť jedno, že bez eh, ohľadu na nezávislosť tejto práce, a ktorým sa do zásady musí dostať, nemôžu tu byť žiadne konfliktu zájmov. 95, moje kolegyne 117, 125, pani Boštinár, pána Boštináru 151, pán Becker a 126, 30. Tu to môžem eh, slovo nezávislý akceptovať ako doplnenie s príslušným podielom a, a znalcov, môžeme doplniť nezávislých znalcov. 128 a 119 s tým nesúhlasím. Ďalšia kategória, tu sú štruktúrálne, teda opatrenia na zmenu štruktúry. Tu musíme uh, Eh, poskytnúť istú, isté opatrenie. Ja súhlasím s, so 139, 142, tieto, súhlas, sú, tieto sú zhodné s mojím pozňacím návrhom, 32, potom 134, nie 144, pardon. Eh, toto, eh, toto je, sa takisto vzťahuje k môjmu pozniecemu návrhu. Myslím si, že to je dobré. Pani Baleán 140. Tu ide o to, aby sa mal, doplnilo the appropriate. Pokiaľ by sa to tam doplnilo, tak môžem s tým e, súhlasiť 141, 142, tu e, ide o nutné opatrenia, an, k príslušným výnimkám. Áno, súhlasím s tým, ale s obmedzením, pokiaľ budeme mať vypracované príslušné garančné systémy. Potom 69, eh, 77, to je štvrtá kategória. Um, to je eh, rodová diverzita, dopad na pôdu, Dobre, tu sú pozniace návrhy, ktoré predstavujú isté zlepšenie, ktoré predstavujú prispôsobenie, e, zhody so životným prostredím, e, toto si vyžadujú. E, takže 88 s tým súhlasím, 58 s tým súhlasím, 105 a ostatné 99, 103, tieto všetky sa stiahujú na klimatické zmeny E, s tým nesúhlasím. 56, 64, 101, 62 a 102, s tými poslednými nesúhlasím. Dobre, to bude predposledná, teraz predposledná kategória, tu ide o predpísané e, preskúmanie alternatív. Toto potrebuje, považujem pardon, za mimoriadne dôležité, pretože inak by sa mohlo stať, že sa tieto práce e, nebudú môcť kontrolovať. 190, 118, 121, s tým súhlasím, ale 116 a 122 s tými nesúhlasím. E, potom posledná kategória, tu súhlasím s tými pozňovacími návrhmi, ktorí si myslia, že do anexu 1 by sa malo niečo doplniť, to znamená, že k anexu 1 ten môžem doplniť a samozrejme bridlicový plyn a vidiecké oblasti. Ale tam, kde ide o vodu, pôdu, tak tu nie som s tým, uh, s, tým veľ, s tým nemôžem veľmi súhlasiť, takže 157, 160, 159, 164. Tieto pozmeňovacie návrhy mm, môžem e, akceptovať, e, keďže mám málo času, tak nemám možnosť e, predstaviť tie pozmeňovacie návrhy, ktoré som preskúmal a môžem len e, teda akceptovať tie pozmeňujúce návrhy, ktoré e, obohatia celú procedúru. Je to fajn, pani predsednička, ale samozrejme nemôže, pani predseda nemôže to ísť na e, a, nemôže to byť zaťažo, zaťaženie ďalšej kontrolnej činnosti. Dobre, záverom budem veľmi rád, pokiaľ by sme mali, mohli diskutovať, či a hlbšie diskutovať o tom, či sa tieto pozriace návrhy mnou e, akceptujú alebo nie. Ja dúfam, že sa môžeme s tými spravodajcami stretnúť tak, aby sme mohli navrhnúť e, kompromisné pozriace návrhy. Ďakujem veľmi pekne, pán Chuntis. Ja som chcel povedať to isté. Je tam mnoho pozmeňujúcich návrhov. Ste už povedali, že mnohé z nich akceptujete. Ešte treba o viacerých rokovať Možno by sa to dalo ešte nejak doladiť, vyladiť, e, dohodnúť medzi spravodajcami a tieňovými spravodajcami. Dobre sú dve pripomienky, pani Auken a ešte niečo. Prosím, skutočne maximálne stručne, máme už len veľmi málo času. Áno, naozaj len stručne, ďakujem veľmi pekne že vás za vašu prezentáciu. Ja len navrhujem, aby sa uskutočnilo zasadnutie tieňových spravodajcov pretože skúsenosti ukazujú, že niekedy, dokonca často, nás nájdeme riešenie v rokovaniach, keď roko, rokujeme, ak stretneme s tieňovými spravodajcami, tak to znamená väčšinou veľký pokrok. To je len jedno odporúčanie. Ďakujem veľmi pekne. No a bolo by lepšie, keby ste hovorili so spravodajcom pánom Chuntisom a so sekretariátom. Dobre. Pán Jár, nech sa páči. Ja mám len jednu vetu. Potrebujeme uh, stretnutie tenových spravodajcov. To je všetko. Ďakujem. Mm-hmm. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. Teraz prejdeme na bod e, číslo 16. Fact-finding mission do Galície. A príslušná osoba má slovo. Nech sa páči. Takže čo sa týka správy o ceste do Galície, rád by som tomu dodal nasledujúce. Ja som obdržal dokument od sekretariátu. Bol to pracovný dokument, ktorý bol základom alebo po anglicky. Už som začal sa tomu venovať. E, Ale rád by som to mal ešte po francúzsky. No a potom som musel, som musel stretnúť ja s ma kolegami, ktoré boli so mnou v Galícii, aby sme vypracovali, vypracovali záverečný dokument, ktorý predložíme ďalším kolegom, ktorí tam boli tiež na schválenie. Takže 10 dní mám dokumenta po francúzsky, veľmi to mojej práci pomohlo. Bohužiaľ, návrh a Uh, sekretariat dal online. Videli ste tú mailovú komunikáciu. Ja už som bol dosť podráždený, bol, no, bolo to nedorozumenie so sekretariátom, ale trvalo mi dva dni, e, kým dokument bol stiahnutý zo siete. Je tu však veľký problém s týmto dokumentom, pretože to bola skutočne len pracovná verzia. Des pétitions qui n'étaient pas à to bol len návrh. Boli tam uvedené aj petície, ktoré nie sú v tom oficiálnom dokumente, ani neboli v tom oficiálnom dokumente, ale ako vedúci delegácie som to, som to považoval za primerané, čiže aby tam boli aj neoficiálne petície, avšak to nemôže byť uvedené v oficiálnej správe. No ale bohužiaľ, ako som už povedal, tak dva dní tento dokument bol, bol online. Miestna španielská tlačia sa toho chytila. Pre týchto bol samozrejme oficiálny dokument výboru pre petície. Objavili sa aj prvé články v tlači, no a aj neoficiálny, predkladateľia petícií sa ozvali tých, ktorí sme nechceli uvádzať, čiže je to skutočne závažný, závažný problém a prišla predsednička výboru pre petície. Ona je informovaná o tejto veci, avšak našej práci, našu prácu to dosť spomalilo, ako som už povedal, dokument som pred desetimi dňami dostal vo francúzštine. Už som takmer na konci správy a práce, že sa musím stretnúť s pani Žďaňoka a pani Bergman je to ešte také prvé strané stretnutie a tom omeškaní, potom omeškaní spôsobenom e, nesprávnym zverejnením sekretariátu. Ešte predtým, než budúci týždeň pani Wortmann a pani Žiaňoku stretnem, navrhnem hneď dátum na toto stretnutie e, počas budúceho týždňa. No a potom do môjho dokumentu uvediem aj pripomienky, ktoré si dnes vypočujem. No a keď bude dokument hotový, tak to predložím výboru pre petície a hlavne účastníkom cesty do Galície. No a v druhej časti mojej správy ide o odporúčanie. Aj to už som skoro ukončil. No a a to bude nadvezovať na tú fázu, e, ktorú som opísal, čiže najskôr opis a potom moje odporúčania. No, milé kolegyne, kolegovia, čo sa týka opisu cesty do Galície, a tak sme sa držali, a no, vychádzali sme zo správy ceste do Madridu, do tento problém a s tým omeškaním, doručením dokumentu, a dva dní zverejnenia na internete. To všetko malo na východ našej práce. Teraz si rád vypočujem vaše pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Miranda. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som pánovi Bulánovi chcela z celého srdca poďakovať za tento interný dokument. Predkladatelia petícií a mnohé petície, ktoré sme dostali z Galície, od nás, tak myslím, že tie si od nás vyžadujú, aby sme nevyhnutne viedli nejakú oficiálnu diskusiu. Nie treba nájsť riešenie. Ja by som chcela poďakovať sekretariátu e, za veľmi komplexnú e, prácu, ktorá bola spojená s cestou delegácie. Už blížime, blížime sa e, do to je stanovisko našej, našej skupiny. Ja som tam nebola, takže chceme, aby správa obsahovala konkrétne návrhy riešení, aby to prispelo k tomu, že problematika sa u nás náležite vyrieši. No a ja by som bola rada, ak by sa ten problém vyriešil. Galícia u nás 25 miliárd eur sme dostali z kohezných fondov a jedna časť z toho musí byť investovaná do sanácie nevyhnutných štruktúr. No a ja by som chcel ešte povedať, že by sme sa mali vyhnúť chybám z minulosti a dôležité veci realizuje Ria de Burgo. Tam je, sme vybudovali promenádu. Rečnička je prerušená, nemáme už čas. No, že lebo sa blížim ku koncu. Takže potrebujeme detailný investičný plán pre infraštruktúru na sanáciu. To je plán, ktorý spoločne s príslušnými lokálnymi a regionálnymi samozprávami treba realizovať aj príslušné obce už eh, celé roky hovoria za sanáciu eh, vôd v Rias. Takže treba skutočne uznať, eh, explicitne uznať, akú inteligentnú prácu robia obyvateľia a predkladateľia petície Riade Burgos a ostatných častí No a treba chrániť oblasti v Galícii. A to sa snažia presadiť proti vláde. Nie je tu o vnútorné veci. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela povedať, že delega, cesta delegácie a prípravné činnosti prebiehali vo veľmi pozitívnej atmosfére. Slobodná správa alebo ten predložený pracovný dokument vnímam osobne ako veľmi objektívny, e, zodpovedá faktom e, snahy občanov e, sú v ňom príslušne zhodnotené, ale problém s online zverejnením, čo to niekde stalo, to som nesledovala až tak presne, ale nevnímam to až, tak, až ako taký problém. Myslím, že je na čase, aby sme sa traja stretli a preto a som rada, ehm, že kolega sa s nami chce budúci týždeň stretnúť, aby sme dospeli k nejakým spoločným odporúčaniam. A myslím, že viac sa teraz nedá ani povedať. A ja čakám viac a my sú predkladateľov petície. Dúfam, že práca bude aj naďalej taká usilovná a úspešná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predsednička. A ja by som chcel najskôr sa pridať k tomu, čo povedal pán Bolon. No, čo sa týka prípravných prác, na no to zverenie e, je zlé. Galíci tlač už o tom informovala, stále by sa objasnilo, či to je len návrh alebo nie. To je skutočne polutovanie hodné, ale text, ktorý bol zverejnený, je pre mňa nevyvážený a negatívny. To sa takto nedá prijať, keď ide len o jedno štát, štátne parlamenty. Treba to zmeniť. Je to jednoducho nevyvážené. Ten duch tohto dokumentu to sú pozície a tézy predkladateľov petícií. To si niekto privlastnil. No a je to jasné, z 13 strán, dve, 1,5 strany s orgánmi, starosta z Víga, o ničom inom sa nehovorí. Takže jedli sme Santiago, potom sa uskutočnila schôdza s spolumocnencom pre rybolov a životné prostredie, ale spolumocnencom pre a pre rybolov sa tam vôbec neobjavuje. Však sa nám to nesnívalo. No a ja by som chcel skutočne požiadať o to, aby sa tie detaily sledovali. Možno sú to malé detaily, ale je to jasný príklad. Čiže a ešte niečo. Predsednička, neviem, či pán Burlon dokáže preniesť na papier ja by som bol skutočne veľmi rád, aby sa informovalo o pokrokoch Ria de Ferrol, o tom treba informovať, a nie Real de Rosa. A tam sme sa medzi členmi delegácie dohodli. Ria de Vigo, to nie je to najväčšia Ria v Galicii, no. Ria de la Usa, to je tá najväčšia, no a aj cesta loďkou. Tam sa nič nestalo. O tom sa tam nič nehovorí. A o tých piatich starostoch sa tam nehovorí. To je skutočne e, nepríjemné. A potom Santiago de Compostela. Ďalej e, o mušli a BC. No, to sú všetko pozitívne, tam sú nezobrazené pozitívne výsledky zóna A a B. Všetko ostatné. No už o mnohých veciach sa tam vôbec nehovorí. A je nepripustné, aby cez GD Sanko, komisia, je do Galície a ani jeden riadok tam o tom nie je. A ďalej november 2012, rozsudok, no už pani predsednička a prosím, buďte trochu zhovieváva, pretože pán Bulon ma nevypočuje, stretne sa s pani Lortman z Žďanoka a tak ďalej. Máme už len 5 minút. A ešte dva kolegovia sú na zozname. Ja môžem navrhnúť odloženie témy, avšak pretože tlmočníci musia odísť. Dobre, 10 sekúnd. Ria de Burgo, čo tam je uvedené, to sa mi vôbec nepáči len sa tam zobrazujú stanoviska predkladateľov petícií. Pán Gajs, jedna minúta. Ďakujem za slovo. Ja podporím e, slova kolegov. Dokonca aj samotný spravodajca kriti- kritizovala e, distribuovanie tohto dokumentu, ktoré e, ktoré bolo vystavené nesprávnej interpretácii médií v Galícii. Myslím si, že treba podniknúť nevyhnutné kroky. Aj sekretariát musí konať, aby e, sa toto nezapakovalo. A je tu veľký nesúlad medzi E, medzi e, e, predloženými dokumentami, petíciami a vládami a určite mi potvrdí, ja som predložiť otázku, ktorá nebola zohľadnená v dokumente, ale zase v tom dokumente sa nachádzajú také veci, ktoré tam ani nemuseli byť, veď bolo dohodnuté s koordinátormi, že určité návštevy môžu byť nezrealizované počas misie, ale nebude sa o nich hovoriť v správe Viete, niekedy, keď hovoríme o týchto veciach, e, tak e, vychádza z toho, vychádza, vychádza, e, mohlo by z toho vychádzať, že región Galície nie je čistý, ale ja vám môžem potvrdiť, že ich pláže majú najväčší počet modrých zástavok na, na pláži v rámci e, celej EÚ. A toto je hodné povšimnutia. Ďakujem. Táto správa vyvolala obrovské očakávania a to ani nie je prekvapivé e, vzhľadom e, na to, čo sme videli a je e, veľmi platná zásada, že sa vypracuje dokument po realizácii misií, všetko to eviduje sekretariat. Nemali by sme my to prediskutovávať, mali by sme vypracovať vyvážený text a mali by sme sa snažiť byť čo najvernejší aby, a mali by sme e, rozlišovať medzi názormi a faktami. Najdôležitejšie je e, e, hľadať riešenia existujúcich problémov. Určite nie je správne žiadať e, implementáciu európskej legislatívy a pritom chceme mať rozličnú úroveň uplatňovaných štandardov. Treba teda postupovať takým spôsobom, ktorý E, ktorý e, neznevažuje samozprávy. Verím, že na ďalšom zasadnutí sa dopracujeme k nejakému schodnému riešeniu. Čas nám už vypršal. Poprosím pana Bulona. Pani Zanoka, vy chcete niečo povedať? Ja e, chcem e, dať oznámenia, aby sme sa vedeli organizovať. Čiže táto téma, ktorú sme teraz e, prerušili, túto tému dáme na program ďalšieho zasadnutia, pretože bola to veľmi živá diskusia. Je to hodné viac ako 30 sekúnd. Pani Zanoka a pán Bulon musia reagovať. Pán Bulon, prosím, aby ste reagovali na budúce, pretože budeme túto tému opätovne preberať na budúce. Takže budeme už pokračovať len v angličtine. Tlmočníci musia odísť.